Colleagues, let us start um, our meeting. And um, we have uh, two hearings today. Takže dve až tri vypočutia máme dnes, ale prvý bod uh, na našom programe je schválenie programu. Sú nejaké poznámky, príspevky? podnety? Ak nie, tak možno považovať program za schválený. No a e, samozrejme, dnešné zasadnutie je sprostredkovávané verejnosti web streamingom, tlmočenie je zabezpečené e, do 20 jazykov a rozhodnutie koordinátorov zo zasadnutia 22. januára bude rozposlaný všetkým členom ITRE e-mailom a to 6. februára. Item 3 and item 3 is the presentation by the Joint Research Center. E, takže ďalším bodom je prezentácia spoločného výskumného centra ohľadom dvoch správ zamerané na problematiku blockchain. Eh, distribuovaných databázových systémov a umelej inteligencie. Máme tu eh, pána eh, Polvora a pána Kráľa z, zo Spoločného výskumného centra. Toto, predstavuje, toto centrum predstavuje vedecké a vedomostné služby pod zastrešené Európskou komisiou. Toto centrum poskytuje nezávislé, e, vedecky podložené poradenstvo a podporu. E, kto sa bude chcieť vyjadriť, to sa hlási na zoznam rečníkov, tak e, hláste sa, dajte nám to na vedomie. Teraz udelujem slovo dvom pánom, pán Polvora a Kralia. Každý z vás má po šiestich minútach a potom, potom eh, budeme mať... Eh, máme celku 45 minút na tento bod. Eh, takže dobre popoludne. Ďakujeme za prizvatie do tohto výboru. A zastupujeme tie 6 útvarov IRC. Takže poprosil by som ukázať, čo tu máme. Chceme sa venovať týchto správach celému reťazcu od financovania až po e, e, e, riešenie veci verejných a môžete si toto stiahnuť z našej webovej stránke, stránky, ale ja by som chcel poukázať na to, že že e, e, e, blockchain je odolné voči útakom, takisto transakcie sú transparentné a inteligentné transakcie sú možné medzi viacerými zúčastnenými stranami. To boli pozitíva, negatíva, problémy so škálovateľnosť, problémy s energetickou účinnosťou a ďalšie výzvy. No a čo sa týka, e, týka e, skenovania blockchainových ekosystémov, táto správa hovorí o e, trendoch. Tu vidíme akcie a objemy sprostredkované prostredníctvom finančných mechanizmov pri blockchainových startupoch v rámci EÚ a zvyšku sveta prvý z troch sektorov, ktorý sme hodnotili z hľadiska e, možností a priteritosti. Tu, e, tu sú teda príležitosti, možnosti a výzvy, stručný prehľad, blockchain e, sprostredkováva alternatívne meny bez potreby účasti nejakého ústredného orgánu, e, také, e, také e, ďalej. To znamená, že sú aj súvisia s tým nižšie náklady, umožňuje, umožňuje real-time reporting a vysledovateľom transakcií. Medzi tými problémami je vysoká volatilita a špekulatívnosť aktivít a mnohé ďalšie v rámci tej kapitoly, ktorá sa zaoberá transformujúcemu sa priemyslu, obchodu a trhom. E, e, takže dodavateľské e, reťazce a takisto aj systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti. My sme sa snažili sklbiť efektívne aj nefiktívne subjektu. To bol prvý príklad, tu je druhý príklad toto, e, toto sú kreatívne e, subjekty a IT e, a startupy. V podstate by bolo dobre. Aj... Takže ja vás vyzývam, aby ste si pozreli túto, túto stránku, aby ste sa pozreli na prototypy, čo sa týka priemyslu, obchodu a trhu. E, tu sme sa zaoberali zlepšenie efektívnosti transakcií alebo e, zdokumentovanie, zdokladovanie vlastníctva. Tam je tiež mnoho problémov. E, regulačné obmedzenia súvisiace s platnými, platným legislatívou, ako vôbec legislatívne vysporiadať sa tzv. inteligentnými zmluvami ako vyzerajú blockchainové systémy vo verejnom sektore? E, výhodou je integrita dát, takisto odolnosť proti manipulácii, konsistentnosť, prehľadné, e, prehľadná evidencia. Problémy, e, ktoré sa na to viaže, sú, sú problémy integrácie týchto moderných systémov s historicky Eh, inštalovanými systémami. Potom sú, je tu otázka, ako zabezpečiť hladké vstupy z eh, centralizovaných alebo eh, vládnych organizácií. V závere tejto správy, teraz sa pokúsim to zosumarizovať, pokúsili sme sa zoradiť 11 kľúčových bodov, nie sú v poradí, ktorý by bol smerodajný mm, takže e, môžete si to pozrieť aj v zhutnenej forme v tom e, zdôvodnení. Takže e, Prvé, prvé, prvé dôležité posolstvo sa týka kryptomeny, po druhé globálne ekosystémy, ďalej blockchain sa nerozvíja v, podľa vzoru jedna, jedno riešenie je vhodné na všetky účely. Ešte mám minútku však. Potom e, vôbec je tu e, aspekt e, dôvery. Myslím si, že toto je asi najviac zavádzajúce blockchain blockchain vôbec neznamená úplnú elimináciu nejakých tretích strán. Áno, je to mm, obmedzené na minimum, ale nie je to úplne eliminované. Napríklad e, sú možné v rámci blockchainových systémov umožniť rovnosť príležitosti pre všetkých, takisto e, zabezpečujú plnohodnotnú integritu dát, spolahlivosť No a to sú veci, ktoré e, e, treba hlásať. Takže e, blockchain je čosi oveľa komplikovanejšie, než sa bežne tvrdí. Nájdete si podrobnosti v tej správe. Ďalej je tu aj aspekt regulačných rámcov a usmernení. Tie zďaleka nestíhajú držať krok s týmto technologickým a technickým vývojom. vývojom. No a v neposlednom rade monitoring by e, mal byť e, spojený s tzv. anticipačným e, výhľadom. Naše centrum JRC vlastne sa snaží využívať posilnené kapacity ktoré máme. Tak ďalšiemu rečníkovi odovzdávam slovo. Well, thank you, Mr. Chairman, and uh, ladies and gentlemen. E, e, ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie. Je mi veľkým potešením byť tu vo vašom kruhu dnes popoludní. Pokúsim sa tu zosumarizovať problematiku súvisiacu s umelou inteligenciou e, my vieme, že UI je veľmi populárny pojem a musíme si však uvedomiť, že to neznamená len, ak, aké sú jednu množinu metód a postupov. Tu ide, tu ide o, o, o nový svet, kam spadá aj blockchain, aj internet vecí, 3D e, e, e, tlač a tak ďalej. Toto všetko vytvára nejaký nový priestor a výraznou mierou ovplyvní všetky aspekty života. Je to skutočná digitálna transformácia. Ovplyvňuje to spôsob nášho spoločenského života, štúdia, cestovania na bežného života. Jednoducho tak digitálna transformácia vstupuje do všetkých sfér života. UI umelá inteligencia, ak by sme chceli podchytiť nejaké kľúčové prvky E, tak e, určite všetci si uvedomujeme, že je veľký geopolitický boj medzi USA a Čínou ohľadom dominancie e, umelej inteligencie. Čína veľkou mierou zainvestovala do umelej inteligencie a menia obchodný model. Namiesto toho, aby produkovali veľa za lacné peniaze, chcú prejsť do výroby E, produktov s vysokou hodnotou, preto, e, preto investujú do technológií, predovšetkým umelej inteligencie, do 5G a USA zase má dominanciu z hľadiska komerčných e, možností. Určite všetci viete o tej Huawei vojne, e, kde e, došlo k stretu e, konkurentov. Musíme si však uvedomiť, že umelý, umelá inteligencia sa rozvíja, pretože máme veľa dát, ale zároveň je podmienka, aby sa mohla rozvíjať, mať veľký objem dát teda vlastníctvo, prístup k dátam je kľúčovým predpokladom. V Číne štát má pod kontrolou všetky e, dáta, nielen, nielen osobné dáta, aj e, teda e, tvári, tváre a, a, a majú teda dáta ešte viac ako len tých 800 miliónov ľudí. V Číne už zašli nad rámec rozpoznávania tvári nemusím, nemusím vám vysvetľovať, že komerčné subjekty USA dominujú vo všetkých ostatných dát. 80 všetkých vyhľadávaní sa deje na Google. Všetky platformy vyhľadávacie sú e, americké. že poskytujeme dáta, ale dokonca poskytujeme aj kontext e, k týmto dátam, čo je nesmierne e, hodnotné No a kde je Európa? Európa si hľadá svoje miesto. Nechce mať čínsky model pod taktovkou vlády a nie je to ten e, čisto komerčný pohľad ako v USA. EÚ sa snaží nájsť etický model, ktorý si váži a ctí človeka, jeho údaje a malo by to byť teda čosi jedinečne EÚ. V tomto rámci JRC realizovalo roz, rozsiahly výskum a vypracovalo mnohé štúdie, E, máme aj správu na tému umelej inteligencie, kde sa snažíme prezentovať celkový obraz zohľadňujúce dáta, ekonomiku, sociálne, etické, právne a aspekty naviazané na e, údaje a toto sa snažíme e, sprostredkovať našim kolegom, ktorí pracujú na koncepciách, na o politike v tejto oblasti. Vieme, že v roku v decembri 2018 bol schválený e, koordinačný plán pre umelú inteligenciu. My si uvedomujeme, že EÚ e musí fungovať ako celok. Nie, žiaden členský štát o samote nezvládne takúto mamutiu úlohu. Dôležité je monitorovanie investícií zo strany členských štátov a využívanie e, e, výstupov z investícií a dosah týchto investícií. E, takže máme tzv. AI Watch. Toto je služba Európskej komisie, ktorá má monitorovať a vyhodnocovať situáciu v oblasti umelej inteligencii po celej Európe. Pozrime sa trošku bližšie, aké aktivity vykonávame, aké je globálna situácia umelej inteligencie. Vidíme tu dominanciu USA, Číny a EU E, čo sa týka počtu aktérov, oko 35 tisíc hlavných aktérov v oblasti výskumu, v oblasti e, komerčného súkromného sektora, okolo e, a teda všetci sú viac alebo menej zaangažovaní na umelej inteligencii. Takže to sú tie tri bloky, tie červené kružky sú počet hráčov, v prepočítaní na HDP, takže vidíme, že tu sú nejakí e, výrazní hráči. Ako to vyzerá v rámci EÚ? Tu máme všetky členské štáty. E, tie e, E, čo sa, Spojené kráľovstvo je skutočne v popredí, čo sa týka e, využívania a forcirovania umelej inteligencie. Keď sa pozrieme na ďalšiu, ďalšie grafické znázornenie, tematická špecializácia. V EÚ sme pomerne silní v robotike, automatizácii a v oblasti služieb, ako e, to sú rôzne UI aplikácie a, a, a takisto to modré sú tie E, e, e, sú tie automatizované vozidlá. My vidíme profiláciu OSA a Číny. V Číne, ako som hovoril, je to rozpoznávanie tvary. A konštatoval som, že v prípade EÚ sme veľmi silne v robotike, sme najväčšími exportérmi, exportérmi ale aj importérmi. Sme veľmi otvoreným, otvorenou ekonomiou. Čína nás nedávno predbehla práve v tej oblasti výroby E, e, robotov, ale e, táto výroba a produkcia je orientovaná predovšetkým na vlastný trh, čo sa týka tých kľúčových hráčov v oblasti výskumu a vývoja umelej inteligencie. Takže skutočne EÚ je tam na špičke z hľadiska toho tzv. progresívneho výskumu. E, takže e, verejná správa experimentuje s umelou inteligenciou, ale e, zatiaľ je to len v plienkach. Teda záver, ktorý môžeme vyvodiť, je ten, že umelá inteligencia predstavuje obr- obrovské príležitosti, ponúka obrovské možnosti. A po druhé, musíme sa musíme byť viac konkurencieschopní a venovať veľkú pozornosť aj financie ďalšiemu vývoju. Ako to vyzerá do budúcnosti? Budúcnosť ešte e, nie je e, nemá mantinely e, zatiaľ vyhranené a my môžeme byť medzi tými, ktorí tieto mantinely do budúcnosti vytyčujú. Ďakujem. Oh coordinators one minute for, for... Koordinátori, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Zosumarizovali ste si zosumarizovali ste nám tú veľkú výzvu, ktorá pred nami stojí v blízkej budúcnosti. Nesmieme stratiť zreteľ z tejto transformácie technologickej a povedali ste veľmi dobre, že máme kvalitný výskum, že máme veľmi solidný rámec vertikálny a my zo strany Európskej komisie to veľmi akcentujeme. Takisto máme podniky, ktoré sú v popredí vývoja, ale História nás učí, že dokonca aj keď máme všetky tieto ingrediencie, niekedy sa nám nedarí v Európe zotrvať na poprednom mieste. A vy ste hovorili o jednej z tých otázok, ktorá nás naplňa určitými obavami a to, že tie platformy, ktoré sú na to potrebné, nie sú vyvíjane v Európe. Aká by bola teda vaša rada práve k tejto konkrétnej otázke. Čo môžeme teda urobiť, aby sme zabezpečili, že tentokrát e, budú veci vyzerať inak a že my nestratíme popredné miesto, lebo technológia 5G bude veľmi výraznou transformáciou tak pre našu spoločnosť, ako aj pre naše priemyselné odvetvie. A teda čo robiť, aby sme e, zostali technologickým lídrom a aby sa nestalo to, čo sa stalo v predchádzajúcich vlnách e, transformácie technologické a digitálne. Ďakujem. Pani Toje za SND. Ďakujem veľmi pekne. Tiež by som e, chcela vyjadriť e, poďakovanie za túto prezentáciu a takisto tú poslednú časť, ktorá bola veľmi zaujímavá. Je dôležité samozrejme vziať eh, do úvahy tieto informácie, tak aby sme aj my boli v stave príjmať kvalifikované rozhodnutie. Toto je oblasť, eh, ktorá sa neustále mení a vyvíja. A práve dnes ráno som bola v Lombardii, to je môj región v Taliansku, a niekoľko ľudí na tom stretnutí, ktorého som sa zúčastnila, práve hovorilo na túto tému. A moja otázka teraz nie kolegyňa sa pýtala, čo môžeme urobiť my ako EÚ, aby sme si zachovali e, našu technologickú suverenitu, pokiaľ ide o 5G a podobne. Chcem sa teda ale tiež opýtať, ako si dokážeme zachovať našu suverenitu, pokiaľ ide o podnikateľskú kapacitu. Povedali ste, že Európa je stále popredí e, robotiky, že je lídrom vo vývoji priemyselných nástrojov a technológií. Podľa vášho názoru, a samozrejme, ja si tú štúdiu prečítam veľmi podrobne, ale čo by sme mohli podľa vášho názoru urobiť preto, aby si Európa zachovala svoju suverenitu v týchto oblastiach vrátarne e, e, prvotnej výroby? Renew, je tu niekto za vás? Takže ideme k zeleným. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som nadviazať na tú filozofickú úvahu, ktorá sa týkala e, popredného postavenia Európy v oblasti 5G. Otázka je, akých dôvodov sme stratili líderskú pozíciu v minulosti e, týchto technologických e, vlnách technologického vývoja. Povedali ste, že máme všetky ingrediencie k tomu, aby sa nám to podarilo, ale zrejme sa nám to nepodarilo. E, z čoho sa máme ponaučiť? Otázka tiež druhá sa týka 5G. Európa má hlboké poznatky v tejto oblasti, ale ako by sme boli schopní ich uplatniť trhovo aj mimo Európy tak aby zvyšok sveta začínal mať záujem o e, tento technologický vývoj, ktorý je ehm, ktorý prebieha v Európe. Ďalšia oblasť sa týka výskumu a vývoja umelej inteligencie a poznatkov, ktoré máme a prepojenia týchto aspektov na e, tú zelenú dohodu, na ten Green Deal. My sme lídri v environmentálnych technológiách a zelených technológiách a transformácia energetiky je tiež o digitalizácii a množstvo riešení, ktoré sú implementované v Európe, sú e, poprednými svetovými riešeniami. Ako môžeme teda e, toto predať svetu a ako zabezpečiť, že Európa zostane konkurencieschopná? Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by sa hlasil niekto z ID, takže máme tu ECR. A potom s vašim dovolením ja položím zo pár otázok. E, takže zastupca koordinátora tu nie je. E, vy ste povedali, alebo hovorili o európskej ceste a ja sa myšlienkami vraciam do čias, keď sme hovorili o súťaži dvoch systémov a hovorili sme o nejaké tretej ceste, ktorá sa ukázala byť iluzórna. Mohli by ste nám možno vysvetliť, aké budú charakteristiky celé tejto sféry, e, ktorá pozostáva zo súkromných spoločností, ktoré sú orientované na trh, e, zo štátneho sektora a iných e, komponentov. Do určitej miery je tento trh totižto regulovaný a teda ako dokáže zostať byť efektívnym. A druhá otázka samozrejme, keď sa pozrieme na štatistiky, tak vidíme potenciál Európy, obzvlášť eh, teraz po eh, Brexite, aj keď je polutovania hodný, ale toto je otázka, ktorú si kladiem ja vždy. Ako využiť potenciál celej Európy? Eh, lebo európsky projekt bol vždy o hľadaní rovnováhy, pokiaľ ide o rozvoj, ale aj v tejto novej digitálnej ére, v digitálnom priemysle, si myslím, je potrebné nachádzať riešenia, ktoré zabezpečia, že v Európa nebude iba jedno alebo dve vývojové centra, ale že sa využije celý jej potenciál. A tretia otázka sa týka blockchainu a energetiky. Vy ste to uviedli vo vašej prezentácii, že toto je veľmi dôležité. Teda blockchain zohráva veľmi dôležitú úlohu v sektore energetiky. Mohli by ste nám trošku viac e, vysvetliť, v akom zmysle? Napríklad bude jednoduchšie e, cez blockchain dosiahnuť naše ciele v oblasti energetickej transformácie, respektíve sú tu nejaké tmavé, temné stránky, ktoré táto technológia má. Možno e, ktoré sa týkajú transakcií, e, informácií alebo dát uhlíkovej stope a podobne. Takže toľko moja otázka, alebo moje otázky GUE, nikto sa nehlási. Takže Poprosím teraz, e, e, slovo majú poslanci a poslankyne pani Spiraky. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Moje otázky sú veľmi zásadné. Niekedy si, ale myslím, že je potrebné mať viac informácií o takéto dôležitej téme. Prvá otázka sa týka množstva peňazí alebo veľkosti investícií, ktoré musíme vykonať tak, aby bol náš priemysel z hľadiska umelej inteligencie konkurencie schopný. E, teraz e, zastáva dominantnú pozíciu Čína a hneď za ňou e, nasledujú Spojené štáty a my ako zaostávame. A týka sa to aj tých dvoch spoločností, ktoré sa venujú umelej inteligencii Nokia a Ericsson Druhá otázka. Naozaj si myslíte, že z hľadiska regulačného rámca dokážeme dosahovať ciele agendy pre kryptomeny? Pretože kryptomeny eh, sa vyvíjajú o mnoho skôr, než, a, eh, o mnoho rýchlejšie ako naša schopnosť príjmať novú legislatívu alebo upravovať eh, regulačne tento sektor. Ďakujem. Pán Pekarinen z Riniu, ako ďalší, nech sa páči. Áno, ďaku, áno, ďakujem pekne, pán predseda. Umelá inteligencia um, a vy ste o tom hovorili, do veľkej miery takisto závisí o kvantových počítačov alebo technológie 5G. Pýtam sa na to preto, lebo už v súčasnosti niektoré krajiny príjmajú veľmi zásadné kroky e, aj smerom napríklad k technológii 6G. Takže do akej veľkej miery sú tieto dve veci, kvantové e, počítače a my také nemáme v EÚ, a 5G sú prepojené, keď to porovnám napríklad so Spojenými štátmi alebo Čínou. Ďakujem. Ďalší, prosím, prihlásený. Nie? Chceli ste hovoriť? Nie, dobre. Like to take the floor? Oh, please, go. Gracias, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať všetkým za informácie o pripravenosti členských štátov alebo Európskej únie, pokiaľ ide o zavádzanie technológie 5G a, a pokiaľ ide o odolnosť voči útokom na takéto siete a chcem takisto poďakovať aj koordinátorom. Prvá otázka sa týka bezpečnosti. Členské štáty musia zabezpečiť prijatie adekvátnych opatrení a musia mať právomoci, aby boli schopné reagovať na riziká. Tieto riziká boli identifikované a bolo nám povedané, že členské štáty by mali príjmať opatrenia. Chcem sa opýtať, aká je momentálna situácia pokiaľ ide o bezpečnosť, ako dokážeme zabezpečiť a ochrániť integritu um, jednotného trhu. No a na záver budeme hovoriť aj o podpore propagácii Európskeho certifikačného systému. Predseda, nevidím, že by sa hlásil niekto ďalší, takže dávam slovo rečníkom aby ste reagovali na otázky, prípadne aby ste formulovali určité závery. Odpustite, pán predseda, zaznelo tu niekoľko otázok, ktoré eh, mali, tak povedať, spoločného menovateľa a ja si s vašim dovolením eh, ja ich s vašim dovolením zoskupím, teda dúfam, že k spokojnosti všetkých do takých oblastí. Bez pochyby tá otázka, ako si má Európa zachovať popredné miesto v oblasti robotiky a nových technológií, je veľmi dôležitá. A ide o schopnosť nachádzať náš spôsob. Keď hovoríme o umelej inteligencii, hovoríme tu o meteorách, ktoré sú, majú 40 alebo 50 rokov, ale to, čo sa zmenilo v uplynulých 7 rokoch, je kvantum dát a kvantum spracovania týchto dát. To bol taký ten skokový pokrok. A samozrejme je jasné, že tá stratégia musí mať niekoľko línií. Nemáme žiadne riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetky otázky, ale je jasné, že eh, je potrebné zabezpečiť väčšiu kontrolu nad európskymi dátami, lepšie využívať dáta, ktoré v Európe máme. Musíme zvýšiť a posilniť našu kapacitu dáta spracúvať Ďalšie, ďalší aspekt sa týka otázky, ktorá súvisí s 5G a ide o zmenu paradigmy. Až doposiaľ sme sa v zásade snažili zvládnuť rastúci objem dát, ktoré jednoducho boli agregované vo veľkých infraštruktúrach. Ale teraz, keď sa posúvame k internetu vecí, k senzorovým sieťam a podobne, tak e, táto paradigma sa mení a namiesto toho, aby sme mali e, cloudy, e, v ktorých sa dáta spracúvajú, budeme mať čoraz väčší počet spracovacích transakcií, ktoré sa konajú na konci systému, ktorá na úrovni senzorov je napríklad na úrovni smartfónov. A tieto takto spracované dáta už budú potom transferované cez satelity. A táto zmena paradigmy, paradigmy jednoducho zmení e, tú situáciu, ktorú, ktoré sme teraz. Um, a platformy sú veľmi silné, ale dokážu byť silnejšie len vtedy, ak budú mať čoraz viac dát, ktoré je možné spracúvať. A toto je naozaj tá výzva, pred ktorou stojíme, ale zároveň aj príležitosť, ktorú by sme mali využiť. Myslím si, že... A ja ešte poprosím kolegu, aby povedal niečo viac k 5G a k bezpečnosti a tak ďalej. A samozrejme, šancu máme len vtedy, ak budeme spolupracovať. Ak budú naše snahy rozdrobené, fragmentované, tak samozrejme eh, tú šancu nemáme toto jasne zaznelo, pokiaľ ide o blockchain, to poprosím kolegu. A potom tá otázka 5G, alebo o 5G sa týka opäť toho posunu smerom k internetu veci a k spracovaniu na okraj systému sieti. Myslím si, že toľko z mojej strany. Poprosím Alexandra, aby ma doplnil ja sa budem snažiť doplniť Marka a budem hovoriť konkrétne o tom, ako si zachovať našu technologickú suverenitu a ako posilniť našu kapacitu a naše postavenie. A toto sa týka obzvlášť oblasti blockchainu. A máme tu ešte jednu štúdiu, ktorá sa týka aj priemyslu a blockchainu a jedna z tých veľkých eh, výziev, a táto výzva nie je novou, podobne ako eh, umelá inteligencia. My to hovoríme o blockchainoch a umelej inteligencii už 50-60 rokov. Ale ten jednoducho vývoj bol dramatický, alebo je dramatický len v posledných pár rokov. A je dôležité, aby eh, sme sa pozreli, kto postupuje akou rýchlosťou. Európa nie sú Spojené štáty. Jednoducho, ak E, skrachuje nejaká veľká významná spoločnosť, tak market dokáže okamžite reagovať. V Európe je tá e, reakčná doba iná, aj systém iný, aj realita iná a myslím si, že v Európe budeme mať vždy nie jednu veľkú megaspoločnosť, ale budeme tu mať viacero spoločností a jedna z vecí, s ktorými sa bude musieť Európa vysporiadať, ako integrovať kvantum, umelú inteligenciu a blockchainy, e, pretože tieto veci sú relatívne nové v Európe, ale sú určité oblasti, ako napríklad inteligentné siete alebo výrobný sektor, kde je ten e, vývoj už pokročilejší. No a potom ďalšia vec, tá predstava tretej cesty. A my sme už v minulosti o tretej ceste počúvali mnohokrát a momentálne sa hovorí aj o tretej ceste pre technológií a výskum ukazuje, že je vždy pomerne ťažké centralizovať niektoré veci v Európe, ale v Európe máme kľúčové hodnoty, kľúčové hodnoty a dokonca máme aj regulací, regulačný rámec, alebo mohli by sme mať regulačný rámec, ktorý bude schopný anticipovať e, budúcnosť e, tak, aby sme nezaostávali za Čínou a Spojenými štátmi. Ale samozrejme, tieto regulačné rámce musíme budovať na etických hodnotách. E, o tom môžeme viesť diskusiu. O, tom, o tejto etike a o hodnotách. Ďalšia otázka sa týkala kryptomien a regulačného rámca. Samozrejme, je veľmi ťažké e, stíhať tempo vývoja kryptomien, ale Európa by sa mala snažiť anticipovať do maximálne možnej miery vývoj do budúcnosti, e, kryptoaktíva e, a podobné otázky. To znamená, to sú všetky tie aspekty, ktoré je možné použiť do, budú, do budúcneho regulačného rámca. Momentálne môžeme pracovať na usmerneniach pre kategorizáciu kryptoaktív, potom e, klasifikáciu toho, čo spadá alebo čo nespadá do e, e, kryptoregulačného rámca. Pokiaľ ide o blockchain a energetiku, tak máme tu dve stránky. Hovoríme tu o nových protokoloch, ktoré hovoria, že e, energetickú efektívnosť e, blockchainy dokážu výrazným spôsobom zvýšiť a takisto nám dajú nové možnosti riadenia inteligentných sietí a blockchain by mohol určitým spôsobom automatizovať spôsob, akým sú inteligentné siete riadené a zvýšiť výrazným spôsobom ich efektívnosť. Týka sa to aj obchodu v energetickom trhu, obchodovania na energetickom trhu. Toto sú práve tie nové oblasti, e, kde je možné blockchain e, využiť práve napríklad tým, že by sme využili umelú inteligenciu na dojednávanie cien e, energetických e, produktov medzi rôznymi aktérmi na trhu. Just doing a double act here. Prepačte, som tu v takej dvojitej úlohe. Zaznela tu otázka, ako, čo môžeme urobiť, aby sa nám to konečne podarilo, lebo v minulosti tomu tak nebolo. Myslím si, že je to otázka toho, že mnohé z týchto technológií sú o dôvere a dôvera je niečo, čo je dôležité na celom svete. A takisto je to otázka rámca, v ktorý a ktorí majú dôveru. Príkladom je GDPR. Každý, alebo každý vtedy hovoril, že to zabije priemysel, že by sme to jednoducho nemali nikdy príjmať. Mnohé krajiny to ale kopírujú. Kalifornia nedávno prijala legislatívu, ktorá je veľmi podobná na riadenie GDPR. A, takže Možno, že sa to Európanom podarilo. A potom je to o prepojení medzi digitálnym a environmentálnym a to môže byť tiež na prospech veci. Opäť je to na nás, ale tých príležitostí tu máme. Pani poslankyňa Toja sa pýtala na situáciu vo výrobnom sektore. Opäť je to o vytváraní rámca, európskeho legislatívneho rámca, tak aby každý, kto príde na, do Európy, rešpektoval pravidlá hry a toto jednoducho môže byť aj na prospech malých podnikov alebo môže im to dať eh, výhodu. Ďakujem. Thank you. Thank you very... Ďakujem pekne. Boli to veľmi zaujímavé prezentácie. Technológie sú vždy ambivalentné, takže ide aj o reguláciu, je tam aj sociálny a etický rozmer. Ďakujem. Ešte sa asi budeme musieť týmito otázkami aj v budúcnosti viackrát zaoberať. So now we can go to... Bod 4. Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, rade, EHSV a výboru regionov. Bezpečné zavádzanie 5G v EÚ. Vítam tá, pána Sancho Bodero, e, riaditeľ generálneho riaditeľstva. DGC NECT. Máme na, to, na tento bod hodinu. Ak sa chcete prihlásiť o slovo, tak mi dajte vedieť. Teraz dostane slovo na 10 minút pán Sancho Bodero. Prezentácia, nech sa páči. Vítam všetkých prítomných. Ďakujem za príležitosť odprezentovať, môcť odprezentovať túto prácu, ktorá sa nedávno uh, uskutočnila. Mám viacero priesvitiek. Dúfam, že je to pripravené, takže ja chcem stručne pripomenúť význam 5G, 5. generácia technológií mobil, mobilnej komunikácie a taktiež bezpečnostné otázky. A potom vysvetlím, čo sa nedávno zverejnilo 29. januára konkrétne e, súbor mm, opatrení na zmiernenie hrozieb zo strany komisie. Najskôr si pripomenieme, čo je 5G. Je to naozaj prelomová technológia, Očakáva sa, že, že tu bude hĺbková zmena našho hospodárstva aj spoločnosti a preto sa o tom tak e, intenzívne diskutuje o zavádzaní a bezpečnosti. Je tu otázka významu tejto technológie, zodpovedno, teda toho, akú to bude zohrávať úlohu pre spoločnosť a, a, a ekonomiku. A trhy sú prepojené v Európe, to je ďalší fakt a preto aj otázky ohľadne bezpečnosti tejto technológie, pretože tie incidenty by mohli naozaj byť závažné. To súvisí aj s vývojom technológie. To oveľa viac sa spolieha na softvery, Takže mm, sú tu rôzne výzvy bezpečnostnej povahy. Takže doterajšie postupy možno nebudú stačiť. Význam mm, bezpečnosti. Ide o proces zavadzanie 5G sieti. Európa v porovnaní so zvyškom sveta napreduje dosť rýchlo. Sú tu rôzne e, testy v rôznych e, častiach Európy, ale nie je to ešte mm, pripravené. Zajtra to ešte nebude, takže to zavádzanie určite si vyžiada ešte niekoľko rokov. A preto je dôležité hovoriť aj o bezpečnostných aspektoch vyžaduje si to aj nemalé investície a preto treba naozaj aj istotu pre hospodárske subjekty. Minulý rok teda v tomto kontexte bola politická rozprava aj o budúcej bezpečnosti 5G e, sieti a Európska rada sa obratila na komisiu, aby sa nad tým zamyslela v marci konkrétne. Komisia to spravila, potom vypracovala odporúčania a išlo o to, um, zamyslieť sa nad bezpečnostnými otázkami vo vzťahu s 5G Išlo to cez e, NISA smernicu. Je to aj spolupráca na úrovni členských krajín a agentúra ENISA. A táto skupina sa mala nad bezpečnostnou otázkou zamyslieť a vypracovať isté usmernenia. Takže Mm, začalo to v marci minulého roka, mm, donedávna to e, ešte prebiehalo, potom prvé členské krajiny mali prvé hodnotenia rizik vo vzťahu s bezpečnosťou 5G sieti a v oktobri bolo, e, bol akýsi koordinovaný súhrn alebo súhrné hodnotenie rizik na úrovni EÚ a posledným krokom bolo to, čo som už spomenul, teda v januári tohto roku už e, sa vypracoval ten súbor e, opatrení na e, zmiernenie rizik spojených s 5G, teda tými rizikami, ktoré boli identifikované ešte teda v minulom roku v oktobri. A to hodnotenie rizik bolo dôležité, aby sa členské krajiny v prvom rade zhodli na metodike, pretože sú to zložité otázky. Ehm, teda aj ENISA, aj komisia boli veľmi aktívne zapojené, takže spolu s členskými krajinami sme identifikovali 5 hlavných bezpečnostných hrozieb a pozreli sme sa na háklivé aktíva, zraniteľné miesta, a potom sme sa snažili vypracovať e, scénáre na zvládnutie týchto rizik. E, boli e, to rizika, ktoré sa skôr týkali konfigurácie a prístupu a potom napríklad, ak s hrozbou je nejaký štátny aktér a tak ďalej. Takže hlavné zistenia sú následovné. Bezpečnosť 5G sa zvyšuje kvôli technologickému e, vývoju, takže oveľa viac sa to spolieha na softvére, je to virtuálnejšie a sú tam aj rôzne e, charakteristiky, ktoré e, spôsobujú viac neistoty alebo otázok v oblasti bezpečnosti. A niečo, čo je dôležité a chcem to zdôrazniť, je, že členské krajiny sa dopracovali ku konsenzu. A potom teda sme vychádzali z rizik, e, snažili sme sa identifikovať jednotlivé rizikové faktory. A po e, národných hodnoteniach rizik prišlo e, k nedávnemu schváleniu, teda 29. januára tých e, opatrení na zmiernenie rizik. E, nebola to iba komisia, ale členské krajiny spolu s komisiou a agentúrou ENISA. Je to e, tzv. nisejská skupina pre spoluprácu, čiže išlo o konsenzus. Nie, je to nejaký tradičný len návrh komisie s rokovaniami následnými, ale naozaj e, bola to politická dohoda Ide teda o súbor nástrojov na zmiernenie rizik a je tam niekoľko opatrení, ktoré sa majú dať využiť strategické, technické, podporné. Pokúsim sa ich prebehnúť a potom sa definuje niekoľko plánov na zmiernenie rizika, čiže hlavné kategórie e, e, scenárov rizik 9 konkrétne, tak ako ich identifikovali členské krajiny a teda zodpovedajúce opatrenia na zvládnutie takýchto scenárov e, spoliehať sa napríklad na jediného dodávateľa v prípade jednej technológie, to je jeden scenár, ako to vyriešiť. A potom aj niekoľko záverov určených e, členským krajinám alebo odporúčaní, ale aj e, komisii. A tieto opatrenia e, sú, je strategické, aj technické, aj podpornej povahy. Ide o to nejak zvyšovať právomoci regulátora čiže hlavne mobilní operátori, potom e, profil e, e, dodávateľov, ich rozmanitosť, posilňovanie kapacít, ale potom aj technickejšej povahy ako základné požiadavky a osobitosti jednotlivých postupov a zariadení okrem iného. A to vidíte vlastne na tejto strane. Je to taký súhrn týchto spomínaných opatrení. A aby sme trochu doplnili metodiku, tieto opatrenia sú prepojené s rizikovými scenármi, tak ako boli identifikované ešte v oktobri uplynulého roku. Takže sú to komplexné rizika a preto treba mm, akúsi kombináciu e, opatrení a situácie sa môžu líšiť v členských krajinách podľa toho, aký je tam trh, ako sa vyvíja, aké sú tam parametre. Takže mm, treba mm, možno, že to inak načasovať pri uplatňovaní opatrení a každá členská krajina by mala možnosť o tom rozhodnúť, ale na základe spoločného prístupu. Toto je jeden príklad plánu na zmiernenie rizika. Je to ten druhý rizikový scenár, prístup, kto má prístup k sieti. Je tu niekoľko opatrení, to je eh, tá, ten fialový stĺpec vľavo, posilniť regulačné kontroly napríklad, ale aj hodnotenie účinnosti navrhovaných opatrení a aké parametre zohľadniť pri uplatňovaní týchto opatrení. A tu je dôležité to, že členské krajiny si to musia vyhodnotiť a potom si vybrať to najvhodnejšie opatrenie aj mm, z časového hľadiska to naplánovať. No a ešte závery. vzťahu s týmto súborom opatrení členské krajiny majú posilniť svoje požiadavky bezpečnostné pri 5G, napríklad e, rizikový profil, profil dodávateľov a treba, aby komisia e, pomohla e, tými nástrojmi, ktoré k dispozícii má. Takže toto je výsledok práce nisejskej skupiny členské krajiny, komisia, agentúra ENISA. Bolo k tomu aj zverejnenie komisie ešte v ten istý deň a, a ide v ňom o tri veci. E, o súbor nástrojov. Komisia povedala, že plne tento e, postup podporuje, keďže toho bola súčasťou a členské krajiny majú e, čo najrýchlejšie e, použiť nejaké opatrenia 30. apríla ideálne mm, do Čiže zachovať, e, tak povediac, elán. A ešte jedna vec. E, oznámenie pripomína, že je niekoľko európskych nástrojov, ktoré môžu e, pomôcť v tomto procese, takže sú tam také, ktoré môžu slúžiť ako akási zábezpeka, ale aj ako podpora, napríklad európsky, európske programy, potom e, rôzne pravidlá, e, v kybernetickej oblasti, v oblasti komunikácií, čiže zaručiť bezpečnosť siete. Sú tu aj jasné požiadavky, veľa sa toho dá zmobilizovať a potom aj normalizácia to môže tiež doplniť e, normy aj e, regulácia v oblasti priamých investícií, verejného obstarávania, európskych programov ako sa dá bezpečnostný aspekt zapracovať napríklad do európskych programov. A toto nie je nič nové, len sa to vlastne pripomína, že komisia by to všetko mala použiť s cieľom podporiť eh, mm, bezpečnejšie zavádzanie 5G. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za prezentáciu. Teraz koordinátori, 3 minúty každý. Za EPP Nida Grasa Carvalho. Thank you very much. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj za prezentáciu. Ako sa už povedalo, dnes 5G naozaj bude prelomovou technológiou. Je veľmi dôležité tá pre celú ekonomiku aj spoločnosť. Naozaj to bude akýsi základ pre veľmi dôležité služby. A na to, aby to bol úspech, potrebujeme technologické líderstvo. etické, silné e, regulačné pravidlá zamerané na ľudí a tiež dôveru. Toto oznámenie je veľmi dôležité práve pre tú dôveru, aby bolo jasné, o čom hovoríme. Hodnotenie rizik a potom aj odporúčania to už máme. Preto sa chcem opýtať, ako to vyzerá s uplatňovaním v jednotlivých členských krajinách. Pýtam sa, či na to už reagujú tak, ako by si to predstavovala komisia. Je nemalo rozdielov medzi členskými krajinami. E, je tu aj monitorovanie a sledovanie toho, ako sa používajú odporúčania. ale možno, že nie v eh, dostatočnej miere. Ďakujem pani Toja za SAD. Nie, ďalší rečník. Ďakujem pekne. Pán González Casares. Ja sa chcem ospravedlniť predrečníkom. Žiaľ, trochu som meškal, preto sa to možno trošku menilo, teda zoznam e, poradie rečníkov. Chcem sa poďakovať komisii za odvedenú prácu, za e, analýzu situácie. Teraz sú na ťahu členské krajiny a členské krajiny musia spraviť všetko na to, aby sa vysporiadali s možnými hrozbami, pretože tie naozaj môžu e, zásadne zmeniť e, náš každodenný život. Hovoríme o autonómnych e, automobiloch, ktoré budú fungovať vďaka 5G, ako zaručiť bezpečnosť. Takže treba dobrý prístup, koordinovaný. Prvým bodom v dokumente, prvý bod v dokumente e, uvádza, že členské krajiny musia prijať opatrenia, mať e, e, regulačné úrady. V oktobri sa hovorilo o rizikách a teraz v januári sa hovorí o tom, že členské krajiny musia zaručiť bezpečnosť ja by som chcel vedieť, aká je bezpečnostná situácia v jednotlivých krajinách, či už sa niečo začalo príjmať, eh, keďže ste spomínali ten apríl ako lehotu a ako to je e, s jednotným trhom, keď nejaká krajina vylúči e, spôsobenie na svojom trhu jeden podnik, ale nebude to tak v inej krajine. Potom zabezpečenie komunikácií medzi podnikmi e, členské krajiny pôvodu môžu žiadať, aby informácie poskytovali kvôli bezpečnosti, čo vtedy a potom systém, európsky systém identifikácie počíta sa s niečím takým? Ďakujem pekne. Merci, monsieur le président. Euh, la, la commission... Komisia povedala, že Huawei by e, sa mohol uchádzať na e, tendroch e, pri 5G a členské krajiny a operátory, tak ako ste to vysvetlili, by ale mohli z bezpečnostných dôvodov Huawei jednoducho e, zamietnúť. Ale dnes nemáme nejaký e, Um, mechanizmus na overovanie, poskytovanie uh, štátnej pomoci v tretich krajinách a tie krajiny, ktoré sa chcú odkloniť od Huawei, možno nakoniec budú mať meškanie pri zavádzaní 5G, tak ako je to uh, v USA v súčasnosti, pretože USA hovoria o možnom partnerstve s Ericssonom alebo Nokiou alebo oboma. Takže ja e, si tu kladiem jednu otázku vo vzťahu s európskymi operátormi, ktorých by nakoniec mohli kontrolovať Američania. E, pretože tu nechávame veľkú zodpovednosť členským krajinám a pýtam sa, či tu nebudú veľké geografické rozdiely pri zavádzaní 5G, či už se alebo bez Huawei. Takže neviem, či nie je chybou, že zásadnejšie nestojíme po boku našich operátorov. Máme to všetko nechať na USA a neviem, či by sme nemali mať nejakú európsku preferenciu pre tých zásadných um, um, operátorov v oblasti pri 5G. Ďakujem. Thank you. And... Ďakujem za zelených. panistu. Zdá sa, že telekomunikačné firmy, keď investuje do 5G technológií, tak u nich rozhoduje cena, čo sa bude inštalovať, čo nie. Zároveň e, pozorujeme, že mnoho e, e, európskych riešení sú práve riešenia, ktoré sú najdrahšie. Viete, ak máme bezpečnejšiu technológiu, ale mechanizmus trhových cien tomu nenahráva, ako by sa mal k tomu postaviť členské štáty alebo komisia aby e, to niečo prinieslo. Ja som si teraz všimol, e, že ide je pred zelenými, e, ospravedlňujem sa. Pán Borkia, to je v poriadku. za komisiu pán Lubroton veľmi jednoznačne konštatoval, že v prípade Huawei všetci, všetci operátori sú vítaní v Európe za predpokladu, že budú dodržiavať pravidlá hry. A máme veľmi jednoznačne e, koncipované e, práve e, smerom na telekomunikačných operátorov. Komisia predložila sadu nástrojov, konečnom dôsledku e, sú to členské štáty, ktoré e, sú zodpovedné za konečné rozhodnutie. Pre niekoľkými e, dňami Huawei deklaroval, že bude mať na európskom teritoriu niekoľko výrobných závodov. No a musím konštatovať, že v prípade niektorých členských štátov je vysoká miera pochybností ohľadom konštelácie Huawei. Zdá sa, že je veľmi dôležitá obchodná politika tohto e, čínskeho operátora. Je dôležité, že komisia koncipovala dokument ohľadom rizik súvisiacich e, s 5G sieťou a e, toto aj vychádzalo z hodnotenia toho, čo prinášajú potenciálni zahraniční hráči do Európy Európska komisia sa snaží veľmi diplomaticky vystupovať aj voči čínskym subjektom. Neopomínajúc však skutočnosť, že sú aj európsky silní hráči. Pred niekoľkými mesiacmi, keď sme začali o týchto veciach hovoriť, hovorili sme o európskych operátoroch, ktorí by mohli podporiť Huawei pri nasadzovaní týchto technológií. A vychádzalo to zo signálov, ktoré sme dostávali od európskej komunity operátorov, že sa mm, cítia byť opomínaní. Pritom stále hlásame, že chceme, e, aby EU bola technologická ekonomicky silnejšia, konkurencieschopná. A zaujíma nás e, teda, aký je postoj EÚ, e či to nie je trošku v rozpore e, s niektorými operátormi. Čiže e, do akej miery si stojí komisia za pokračovaním podpory e, voči európskym operátorom a navyše k tomu ešte vo vzťahu k zahraničným partnerom. Komisia, mohli by ste nám vysvetliť, e, hovorili sme tu, odprezentovali ste túto sadu nástrojov, čo s ňou? Ako vieme, členské štáty sa delia na niekoľko táborov. Estonsko, Polsko, Rumunsko e, by uvítali tento tábor by, by uvítal eh, prísnejšie pravidla. Na druhej strane máme Spojené kráľovstvo, Nemecko. To sú tí predstavitelia toho tábora, ktorí skôr eh, obhajujú menej eh, prísne pravidlá. Čiže tu je tak, má to istý politický aspekt. Čiže v čom je e, spoločný menovateľ a v čom sú tie rozdiely. To je moja prvá otázka. A druhá otázka sa týka e, toho, tých transatlantických vzťahov. Mike Pompeo e, deklaroval, že USA nikdy nedovolí, aby bezpečnostné informácie USA nikdy nebudú sprostredkovávané technológia alebo sieť, o ktorej USA nie je presvedčená, že má najvyšší bezpečnostný štandard. Rieši e, tento aspekt a sada nástrojov a do akej miery bude mm, rozdielny postoj členských štátov mať dopad na tento transatlantický rozmer alebo vzťahy. Teraz Zague, je tu niekto? Chce sa niekto vyjadriť? E, e, zastupujúc tá koordinátora? Nie, už sme vyprvali koordinátorov. Tu mám zoznam rečníkov. Thank you. Thank you, Commission. Thank you, Enisa, for the, uh, the toolbox um, of implementing 5G, uh, a very important subject, one of the most important E, e, hovoríme o 5G, hovoríme o technológiách, ktoré s tým súviesia. Ja som pôsobil v oblasti e, kyberbezpečnosti ostatných 7 rokov. Čo sa týka 5G technológií, tá diskusia by mala byť sústredená na virtualizáciu, inými slovami na architektúru 4G siete fungujú tak, že sa e, vlastne zapája do prepínača. Ale predstavme si, že jedna vrstva v rámci tej architektúry bude e, sídlom všetkých prepínačov a tým pádom ovládať celý, celú sieť No ako e, sa postarať o to, aby riskantní operátori sa neocitli v tej vrstve tých prepínačov? E, každá krajina, ktorá má e, silný program kyberbezpečnosti, môže byť v tejto vrstve a tie, ktoré nie sú, tak tam nesmú byť. Keď máte 4000 prepínačov, e, môžete, e, a je to, v jednej, je to v jednej vrstve, je rozdiel, ako keď je to vo viacerých vrstvách. E, je to jednoznačne dané, majú byť vyločení takí hráči, ako je Huawei a je mu podobný, alebo nie. A teraz, madam, to ja. Ďakujem za slovo. Ak dovolíte niekoľko poznámok adresovaných e, e, našim steným hostom. Na úvod chcem konštatovať, že plne podporujem túto technológiu. Ja som bola spravodajkyňa, e, ktorá pracovala na dokumente ohľadom odporúčaní odporúčaní týkajúce sa frekvenčného pásma, ktoré e, je nevyhnutné pre 5G e, technológie. My sme realizovali celý rád kontrol a posudzovaní e, bezpečnosti týchto technológií. No neviem, či to bolo dotiahnuté. Ja si myslím, že malo by sa venovať pozornosť aj možným zdravotným dopadom, ak hovorím o sieťovom pokrytí, o jednotlivých úzloch tohto, e, tohto pokrytia. To sú dôležité otázky a kde sú také siete, tam je aj elektromagnetické žiarenie. No a ďalšia otázka sa týka vesmíru e, e, tie, e, tie frekvencie, ktoré využívajú 5G siete, sú frekvencie, ktoré využívajú systémy Copernicus alebo Galileo. Nemôže dojsť k nejakej interferencii? No a napokon politická, politicko-ekonomická otázka, ke, keď sme e, e, schvalovali e, opatrenia týkajúce si týchto frekvencií, tak potýkali sme sa s odporom určitých prevádzkovateľov v niektorých členských štátoch. Vo vašej správe, aspoň ste vy to konštatovali, že e, e, len 16, 16 je poskytovaných v rámci tohto frekvenčného pásma pre 5G technológie. Je to štandard, alebo je to skôr prejav e, nevôle, nevôle prevádzkovateľov ponúkať do aukcie, frekvenčnej aukcie až priveľa, podľa ich názoru pán Christov, ja veľmi vítam tú sadu nástrojov pre 5G technológie. Domnievam si, že je to krok správnym smerom a to smerom zdieľaného európskeho postupu. Treba však e, poukázať na otvorenú konfrontáciu medzi USA a Čínou práve v súvislosti s nasadzovaním 5G sietí v EÚ EÚ. Postupne jednotlivé členské štáty prijímajú e, jednostranné rozhodnutia týkajúce sa prístupu e, e, prevádzkovateľov z tretich krajín do 5G projektov. Ako chcete predísť potenciálnej fragmentácii európskeho trhu? Ďalšia otázka čo sa týka nasadzovania, rozširovania 5G siete a vôbec využívania sady nástrojov. Vo svojom oznámení Európska komisia signalizovala, že bude venovať pozornosť relevantným zdravotným aspektom. Zatiaľ však e, e, sa nič nevyhodnotilo ohľadom zdravotných aspektov. V EÚ teda nemáme žiadne e, vyhodnotenie zdravotný, potenciálnych zdravotných dopadov tejto technológie a te, e, dopad týchto technológií na naše životné prostredie. E, pritom napríklad v Belgicku je uvalené moratorium na 5G technológie práve z hľadiska neobjasnených potenciálnych zdravotných rizik 5G technológií Mali by sme investovať do výskumu a vývoja 5G v Európe, inak sa nám nepodarí vytvoriť inovatívne technologické riešenia, hovorí pani Galvez Munoz aby naši občania mohli e, benefitovať z 5G technológií a, aby sme mali istotu, že digitálny trh v EÚ funguje, musíme mať e, e, jasnú 5G trajektóriu. Čo robí komisia preto, aby sme mali spoločný postup? Pretože, ako už povedali predrečníci, viacerí z nich, členské štáty postupujú e, jednotlivo, jednostranne, čo chce v tejto veci urobiť komisia. Ďalším rečníkom, pán Zorinho. Ďakujem. sa ospravedlňujem, bo, bo mal som omeškaný let, preto som e, si nevypočul e, celú tú úvodnú prezentáciu. Napriek tomu by som e, rád e, m, uviedol niekoľko poznámok. V e-, Európskej únii sa vynakladá nemalé úsilie e, tejto oblasti 5G a so zohľadnením sociálnej demenzie má to byť služba pre občanov, majú byť zohľadnené etické hodnoty. No a ja som bol spravodajcom e, iniciatívy, ktorá prechádza e, implementáciou. To bola Wi-Fi technológia pre EÚ. Inými slovami, sprístupnenie internetu pre všetkých občanov EÚ. Ide o pilotný projekt a e, po završení všetkých jeho fáz e, bude zafinancovaná nielen, zafinancovaný nielen antenný systém, ale celý komplex prepojených systémov umožňujúcich prístup do internetu občanom. E, toto je a to, to isté by sme mohli urobiť v prípade 5G, tiež pilotný projekt. E, Wi-Fi by mohol byť tým referenčným pilotným projektom a od toho by sa mohli odvíjať ďalšie kroky hlbšieho charakteru. Neuvažuje sa o tom, že tento Wi-Fi E, pilotný projekt by mohol byť referenčným projektom pre 5G ambície. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pánovi Gonzálesovi, Boderovi, aby zareagovali a e, vyvodili e, závery. Ďakujem za všetky tie otázky. Pokúsim sa zodpovedať. Verím, že všetky že nie stane žiadna opomenutá. Boli dve otázky týkajúce sa mm, realizácie. Táto sada nástrojov sa začína uplatňovať v praxi. Je to teda na štarte, pretože tá, tá sada bola schválená len nedávno, ale z hľadiska e, politiky, koncepcií veľmi to postupuje rýchlo. E, bolo treba vyhodnotiť situáciu, aké opatrenia, aký postup v z celoeurópskeho hľadiska sme e, toto e, doviedli e, do, k tomuto úspešnému štartu veľmi rýchlým raketovým spôsobom. A je dobré si uvedomiť, že žiaden členský štát e, e, nenamieta, skôr veľká podpora bola vyjadrená v tom oznámení komisie. Je konštatované, že bola vytvorená pracovná skupina ad hoc, ad hoc zameraných na bezpečnosť 5G sietí. Členské štáty z tejto aké skupiny chcú mať stálu skupinu a všetky členské štáty e, e, zastúpené v tejto skupine e, budú zasadať vo štvrtok. Druhá otázka. Viacerí rečníci formulovali otázku týkajúcu sa monitoringu a rozdielov medzi členskými štátmi ke, pri zodpovedení tejto otázky chcem pripomenúť to, že máme jednotný trh, a dôležitá je integrita tohto e, e, vnútorného trhu, ale musíme si zároveň uvedomiť, že e, členské štáty majú veľký priestor, kde môžu konať autonómne. A teda nemajú zviazané ruky členské štáty. Z právneho hľadiska nie je to pre nich viažu, e, e, záväzné, tento dokument, ale z toho politického hľadiska je to záväzné. No a keďže sme na štarte, tak tie postupy sa rôznia. Je veľmi dôležitý monitoring teda nemá to fungovať tak, že komisia navrhne niečo, Európsky parlament to príjma a monitoruje. E, tuto ide o iný spôsob monitorovania. Niektoré členské štáty sú už e, e, pokročili viac v týchto snaženiach, niektoré menej a na to má byť zameraný monitoring. Potom bolo ďalšie otázky, aké sú stupne pripravenosti členských štátov. Ja som sa toho trošku dotkol je členský štát, síce už teraz bývalý členský štát EÚ, e, má, e, má systém e, monitorovania bezpečnosti tretich strán. Mm, a také niečo vidíme aj v iných členských štátoch. Sú členské štáty, kde to majú len v plienkach. Áno, je to pravda, sú rozdiely medzi členskými štátmi, ale práve podstatou toho e, e, prijatého dokumentu je, je e, zohľadniť tieto rozdiely. Tí, ktorí viac potrebujú posunúť dopredu, sa posunú dopredu, aby teda všetci postupovali spôsobom žiadocím. Ďalej tu bola otázka týkajúce sa možného porušenia e, dôvernosti informácií. K tomuto sa vyjadroval dokument, ktorý bol publikovaný v novembri 2019. E, skutočne bolo tam konštatované, že je vážnym potenciálnym problémom mm, mm, e, potenciálnym problémom ohrozenie bezpečnosti zo strany tretích štátov. No a 5G certifikácia je čosi, čo si určite vyžiada veľkú pozornosť. Potom boli tri otázky týkajúce sa rozdielov medzi členskými štátmi. Áno, to sme si už povedali. Ja len opakujem, e, veď e, hlavnou pointou je postupovať konsenzuálne a e, je možné byť je možné veci adaptovať podľa lokálnych podmienok a možností. Preferovanie európskych poskytovateľov služieb. No, Európa je otvorený trh a nikomu sa nebráni vstúpiť na európsky trh za predpokladu dodržiavania e, našich zásad, ale v oznámení komisie je jednoznačne uvedené, uvedené že aspekt určitých e, bezpečnostných e, opatrení je kľúčové pri posudzovaní. Nielen členské štáty tomu musia venovať pozornosť, ale aj komisia E, tomu e, musí venovať e, pozornosť. Čiže je veľa európskych programov, ktoré, prostredníctvom ktorých sa môžu dostať aj k financovaniu s tým, že tento aspekt je splnený. Ďalšia otázka sa týkala toho, že rozhodnutia sú zväčša podmienené cenou a nie tak úrovňou bezpečnostného ošetrenia. Ehm, no, ehm, treba si uvedomiť, že ten aspekt bezpečnosti je kľúčový a myslím si, že ten zvrat na tej politickej úrovni ehm, ktorý nastal tento rok, že otázka bezpečnosti to nie je niečo, čo patrí do, do rúk a je to len obmedzené na ruky expertov, ale skutočne aj najviac, najvi, najvyššie riadiace zložky v subjektoch sa musia tým zaoberať. Ďalšia e, e, otázka sa týkala konkrét, konkrétneho subjektu, obchodného subjektu, e, respektíve predstaviteľ, vysoký predstaviteľ tohto komerčného subjektu v Európe konštatoval, že mali by byť preferované európske subjekty. Áno, máme programy na podporu európskeho inovačného snaženia a Opäť sa tu dostávame k aspektu bezpečnosti. Jeden z rečníkov poukázal na to, že e, viac, viac, viac menej nemáme nástroj na to, aby sme e, vedeli e, nejako vyvažovať dotácie, ktoré poskytnú, poskytujú zahraničné vlády? Máme. Máme opatrenia, ktoré slúžia na to, aby sme sa postavili dumpingovým cenám, dotovaným cenám tre, e, stran e, z tretich krajín. E, bola tu otázka ohľadom povahy profilu tohto, tejto sady nástrojov. Táto sada nástrojov pochádza od subjektu, ktorý je originálny. Je to skupina expertov. Na čele tejto skupiny je, predsedaj, je zástupca predsedajúceho štátu v v e, e, rade. Čiže je to e, zaujímavá pracovná skupina, kde sa snúbi expertíza aj s, s zastúpením členských štátov. Je a výstupy práce tejto skupiny sú politicky záväzné, nie sú právne záväzné. To som už povedal. No a ďalej tu bola aj jedna otázka týkajúca sa transatlantických vzťahov. Teda so Spojenými štátmi, áno ak mi dovolíte, Európa zareagovala na jednoducho rôzne tlaky z rôznych častí sveta. Zaznievali hlasy z Číny, z USA a Európa povedali niečo dôležité. Budeme postupovať spoločne, členské štáty a komisie a jednoducho pôjde o analýzu, ktorá bude založená na rizikách, na na analýze rizik. Takže Mike Pompeo privítal tento súbor nástrojov, čo bolo zaujímavé. To isté aj ostatné zainteresované strany, ale ide teraz o to, ako to bude implementované. Ale to je ten ďalší krok. Takže potom tu bola otázka rozlíšenia medzi jadrom a tým okrajom a toho, že je to naozaj veľmi ťažké a týka sa to vylúčenia alebo rozhodnutia o vylúčení vysokorizikových poskytovateľov. Toto bolo to jadro analýzy, aké sú teda tie citlivé aktíve, ak to je možné, ako je možné merať rizika. Takže e, ten prístup e, je detailný a snaží sa vyvažovať medzi rôznymi pozíciami. A teda výsledkom je niečo ako katalóg, analýza a na základe tejto analýzy potom budú implementované opatrenia. Potom to zaznelo otázky, ktoré nespadali priamo do tejto oblasti. A išlo o aspekty, ktoré nie sú predmetom oznámenia, ktoré sa, ktoré sa týka bezpečnosti. Tie otázky sa týkali otázky zdravia. Áno, komisia uviedla, že práce prebiehajú. Máme tu odporúčania z roku 1999 a áno, práce pokračujú. Počuli sme rôzne názory. Komisia ich zvažuje, prebieha dialog s Medzinárodnou zdravotnou organizáciou najmä, ale nielen. A samozrejme je to vec, ktorou je potrebné sa zaoberať. Ja nie som v tejto oblasti kompetentný, a pokiaľ ide o, o tie dlhopisy, tak e, pokiaľ ide o tie pásma, tak e, je pravdou, že niekoľko členských štátov čakalo na výsledky tejto analýzy, aby vôbec prijalo e, svoje rozhodnutia. Pokiaľ ide o možnosť zrušenia so systémom Galileo a Copernicus, obávam sa, že tu nebude môcť prijať nejaké stanovisko alebo zaujať nejaké stanovisko. No a potom tá ďalšia otázka sa týkala konfrontácie medzi Čínou a Spojenými štátmi. A toho, že niektoré členské štáty sa uberajú vlastnou cestou. Takže tie veci sú naozaj v niektorých oblastiach citlivé. Otázka, či boli prehliadnuté zdravotné aspekty, ja už som to naznačil že práce v tejto oblasti prebiehajú a budú pokračovať. Otázka spoločného prístupu, na to som už reagoval. No a na záver Wi-Fi pre EÚ, analogiu použijem, aké sú teda tie ponaučenia, ktoré si môžeme z tohto vziať. No už tu hovoríme o iné technológie, pokiaľ ide o úroveň rizík, o inom súdku alebo o technológiách z iného súdku, ale tam, kde je možné robiť analogie, tak to je práve oblasť podpory. A tým je potrebné sa zaoberať. Myslím si, že som reagoval viac menej, dúfam teda, na všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte 10 minút, a teda e, by chcel niekto zareagovať na to, čo tu zaznelo, nech sa páči, priestor máte. Ak teda ale nie, tak e, uzatváram tento bod a ďakujem. Uh, Ďalší bod. Uh, oznámenie Európskeho parlamentu a rady o revízii trhu roamingu. Vítam pána Veza. Terava, ktorý je eh, riaditeľom odboru v rámci Európskej komisie, ktorý má na starosti telekomunikácie. Súčasná roamingové nariadenie bolo prijaté v októbri 2015 a nové pravidlá prikazujú Európskej komisie, aby do 15. decembra predložila správu o posúdení funkčnosti roamingového trhu. Máme tu na tento bod vyčlenenú hodinu Poprosím, e, ak máte záujem e, zapojiť sa do diskusie, tak sa prihláste, naznačte mi, že chcete vystúpiť, ale začneme naj, najskôr prezentáciou. Máte 10 minút, pán riaditeľ, a potom bude nasledovať diskusia. Ďakujem, pán predseda, ctení poslanci a poslankyne. Ďakujem za príležitosť poskytnúť vám aktuálnu informáciu o vývoji v oblasti roamingu a o správe, ktorú komisia prijala na konci novembra o tom, ako funguje nariadenie o roamingu a najmä ako funguje režim Rómuj ako z domu, teda ktorý je e, platný od roku 2017. Správu, ako som povedal, sme prijali v novembri a vyžadovala si veľký zber veľkého množstva údajov, takisto sme sa opierali na, o správy, ktoré vypracovali európske regulačné orgány v jednotlivých krajinách a takisto bola vypracovaná aj štúdia. Poprosím o zapnutie prezentácie. Dobre, takže v skratke veľmi stručne. So, so, uh, the... A potom zájdem do detailov. Ten režim Roam like home, roamuj ako z, roamingu ako z domu, bol úspechom, úspechom pre občanov, pre konečných užívateľov, ale takisto aj pre podniky a najmä pre malé a stredné podniky. Operátori naozaj e, spolupracovali zabezpečili súlad so všetkými pravidlami a ak vystali nejaké problémy pri aplikácii týchto pravidiel, náročné, národné regulačné orgány tieto problémy alebo ťažkosti veľmi rýchlo vyriešili a odstránili, takže ten výsledok bol veľmi dobrý. Neskôr sa vrátim k detailom. E, trh, a, a veľkoobchodný trh, ktorý je veľmi dôležitý, preto aby fungoval maloobchodný trh, ukazuje, že tie sadzby pomerne rýchlo klesali. Samozrejme, bolo to aj z dôvodu, že to nariadenie uložilo operátorom určité povinnosti, pokiaľ ide o znižovanie sadzieb, pokiaľ ide o zabezpečenie poskytnutia roamingovej služby. A v skutočnosti tá cena na trhu je nižšia ako E, to, čo nariadenie stanovuje. A z dát, ktoré máme k dispozícii, je zrejme, že aj pri klesajúcich sadzbách vykryli prevádzkovateľia alebo operátori svoje náklady. Operátori virtuálnych mobilných sietí, to je ďalšia oblasť, to, alebo ďalšia skupina, ktorá musela zabezpečiť súlad s novým režimom, režimom a MVNO si zachovali svoj podiel na trhu a teda vyzerá to tak, že toto nariadenie a s ním súvisiace pravidla nepredstavovali pre nich nejaké výrazné bremeno a jednoducho podarilo sa im dojednať také e, sadzby, že svoje náklady bez problémov vykryli a posledná čas správy hovorí o tom, že výsledky sú dobré. Výsledky sú dobré preto, lebo prijatie nariadenia posilnil konkurencieschopnosť európskych operátorov v porovnaní so situáciou, keby takéto nariadenie nebolo. Takže pozrieme sa na maloobchodný trh a to, ako sa veci vyvíjali e, po schválení nového režimu. E, ten objem dát e, narastol trojnásobne, pokiaľ ide o hlasovú službu, ale pokiaľ ide o dátové služby, tam došlo k nárastu výmeny dát 12-násobne. Takže naozaj režim Roam like home bol veľmi úspešní a koneční užívateľia ho veľmi privítali, stratili obavy e, z používania roamingových služieb v iných členských štátoch EÚ. Takisto Eurobarometer e, za rok 2017 a 2018 vo svojich prieskumoch potvrdil vysokú spokojnosť spotrebiteľov a takisto tento nový režim zvýšil produktivitu malých a stredných podnikov potom sme viedli diskusiu, teda keď sme rokovali o týchto pravidlách, či by pravidlo, poktar, podľa, ktorý, podľa ktorého sú ceny za romové e, dátové služby v roamingu e, stanovené na úrovni domácich cien, či by toto e, došlo, či by toto spôsobilo náraz domácich cien domácich sadzieb, ale e, ukazuje sa, že toto riziko bolo trošku precenené, nedošlo k takémuto nárastu a došlo takisto k celkovému poklesu v porovnaní so výškom sveta týchto sadzieb na maloobchodnom trhu. No a potom v nariadení o roamingu máme určité poistky pre operátorov, tak aby si dokázali udržať e, svoj biznis model Máme tu určité výnimky, pokiaľ ide o udržateľnosť, teda operátori sa môžu odchýliť od režimu Home Like Roam, ak by to malo výrazný vplyv na ich ziskovosť a ziskové marže. Prevádzkovateľia využili túto možnosť, najmä pokiaľ ide o rôzne programy. 95 e, operátorov sietí a 70% MVNO teda využilo tieto výnimky pre rôzne e, dátové programy, čo je dôležitý postreh. Rovnako dôležitým postrehom, postrehom je, že výmena dát v roamingu a, e, a, e, teda máte tu uvedené percentá, a ktoré a, a ide o 6%, kedy je roamingová výmena dát alebo výmena dát v roamingu Eh, spoplatnená vyšším poplatkom, ako je to na domácom trhu konečného užívateľa. v prípade hlasových služieb je to menej ako 4, 4%. Čiže tieto poistky boli veľmi dôležité, ale hovorím, ide o veľmi limitovaný eh, objem dát vymienených v roamingu, pre ktoré boli uplatnené tieto poistky alebo tieto výnimky eh, a prípade kritéria udržateľnosti sa to týkalo iba 1,5 objemu dát a menej ako 2 hlasových služieb. Stále sme na maloobchodnom trhu. Kvalita služieb je samozrejme veľmi dôležitým elementom poskytovanej služby, najmä pokiaľ ide o dát, dáta a keď teda nemáte potrebnú rýchlosť a, a pásmo alebo šírku pásma, tak je potom veľmi ťažké využívať dátové služby, aj keď nie sú spoplatnené nejakým dodatočným poplatkom. Tu sme zistili, že sú prípady, ide o 14 z 30 regulačných orgánov, ktoré nahlásili sťažnosti spotrebiteľov, pokiaľ ide o kvalitu služieb, ale keďže je tu dosť nedostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o rýchlosť dát eh, poskytovaných eh, v roamingu a porovnanie tejto rýchlosti s domácim používaním dát, tak nebolo možné prijať jednoznačný záver. Ale toto je niečo, čím by sme sa mali v budúcnosti zaoberať. Takže pozrieme sa teraz na veľkoobchodný trh. Toto sú tie stropy, ktoré ukladá nariadenie. Eh, toto nie je nič nové Teraz tu máme 4,5 eur, potom to klesne na 3,5, 3 a na záver 2,5 eur na gigabyte. Toto sú regulované ceny alebo stropy. Tento obrázok je trošku taký komplikovaný, taký metúci, ale toto je z roku 2019, kedy bola tá stropná sadzba 6 eurocentov za gigabyte a tu vidíte, že tie ceny, ktoré boli v skutočnosti platené, sú hlboko pod regulovanými stropnými cenami. Tie e, modré bodky to sú MNO, to sú operátori sietí, tí platili o mnoho, viac, o mnoho menej ako je regulovaný strop. A tie oranžové bodky, to vidíte, to je priemerná cena za dáta a Vidíte, že e, ten strop je zraz, znázornený hornou čiarou na grafe, ale vidíte, že množstvo, e, teda všetci títo prevádzkovateľia sieti účtovali ceny nižšie než stropné ceny, ktoré boli stanovené nariadením. E, toto je trhová pozícia, alebo pozícia na maloobchodnom trhu prevádzkovateľov sietí a vidíte z tohto grafu, že po zavedení nového režimu Rómuj ako z domu. E, títo prevádzkovateľia sieti nestratili nič zo svojho trhového podielu a tie bodky, ktoré sú nad e, tou čiarou v strede grafu, e, dokonca naznačujú, že títo operátori zvýšili svoj podiel na trhy a toto naznačuje, že nový spôsob regulácie nepredstavoval žiadnu katastrofu pre MVNO, teda prevádzkovateľov sieti, z hľadiska ich schopnosti udržať si podiel na trhu. Tento graf je veľmi farebný, ukazuje veľkoobchodné sadzby v rôznych členských štátoch a ten záver je asi taký, a už som to naznačil, že vysok, teda veľkoobchodné sadzby klesajú a to isté platí o nákladoch Teraz e, posledný súbor záverov, ako som naznačil na začiatku. Naše ohodnotenie bolo také, a toto zdieľa aj BEREK, teda orgán európskych regulátorov, že jednoducho nedošlo k žiadnej zmene nad rámec regulovaných podmienok, to znamená, tá e, súťažná dynamika zostáva rovnaká Samozrejme to vyvoláva otázku, čo by sa stalo, ako by veci vyzerali, keby to nariadenie nebolo prijaté a čo by sa udialo na trhu, alebo čo by sa stalo s trhom a táto analýza naznačuje, že minimálne by existovalo riziko rastu cien, ale toto je veľmi ťažké odhadnúť, čo by sa stalo, keby nebolo toto nariadenie prijaté. Ale samozrejme, toto musíme vziať do úvahy, keď budeme revidovať nariadenie No a potom samozrejme sa deje na trhu to, že dochádza k posunu k internetu vecí, k vyvíjaniu nových aplikácií a to vyvoláva potrebu napríklad stáleho roamingu, e, SIM karty, e, máte SIM karty e, pre rôzne krajiny a jednoducho oni sú stanovené na rôzne účely a tieto karty samozrejme nie sú pokryté roamingovým nariadením, pretože to pokrýva len vlastne dočasné používanie roamingu, kedy e, užívateľ cestuje mimo územia svojho členského štátu. Ide o tzv. stály roaming a tu sú e, kontrakty medzi operátormi založené na komerčných obchodných podmienkach. Takže čo ďalej? Máme tu v nariadení o roamingu, o roamingu ustanovenie, podľa ktorého e, nariadenie prestane byť účinné k 30. júnu 2022. Na to sa teda už musíme teraz e, pripravovať. V prvom rade v rámci komisie, teda čo ďalej. A zrejme ste si všimli, že v pracovnom programe komisie na tento rok máme jeden bod, ktorý sa týka revízie nariadenia o roamingu do konca tohto roka. Čiže proces začína a budeme pracovať v priebehu ďalších mesiacov, budeme sa venovať hodnoteniu vplyvov, veľmi skoro začneme verejnú konzultáciu a na základe tejto práce neskôr v priebehu tohto roka e, budeme formulovať teraz závery my ako komisia, pokiaľ ide o to, čo urobíme keď sa účinnosť nariadenia o roamingu skončí a samozrejme musíme dať aj tomuto parlamentu dostatok času, aby reagoval na náš návrh, aby prebehol celý legislatívny proces. Ďakujem veľmi pekne. With... Teraz koordinátory za EPP. pani Mejdel. Ďakujem za prezentáciu. Je vždy dobré hovoriť o niečom, na čom sme viacerí v minulosti pracovali a s viditeľnými výsledkami. Chcem sa preto poďakovať za túto prezentáciu a možno, že zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré ste aj vy načrtli. V júni 2017 sa pla- prestalo platiť za roaming a 12-násobne sa zvýšil objem mobilných dát v Európe, čo je pôsobivé a taktiež objem telefonátov cestujúcimi sa zdvojnásobil. Takže to je naozaj vďaka tej legislatíve, za ktorú sme viacerí bojovali v uplynulých rokoch. Je to tak dobré pre podniky ako aj spotrebiteľov a bolo by dobré, keby takéto informácie sa dostali aj eh, mimo priestorov Európskeho parlamentu alebo komisie a aby sa o tom vedelo, aby teda bolo jasné, že kde je vôľa, tam je aj cesta, hlavne ak sú za tým e, dobré návrhy, tak to môže byť aj prospešné veľmi pre občanov. A e, myslím, že sú tu jasné dve veci a síce obrovský krok e, európskych inštitúcií pri odstratňovaní nejakých prekážok na jednotnom trhu a taktiež povaha legislatívy. Posilňuje sa schopnosť vďaka takejto legislatíve a Európa je potom lepšie zastúpená na globálnej úrovni. A to samozrejme napomáha podnikom v Európe. Je sa aj čo poučiť napríklad to, že dlho sa to finalizovalo. Viem, že to bolo ťažké, kontroverzné. Mm, viacerí to videli ako, že EÚ niečo nanúcuje v oblasti telekomunikácií, ale bolo jasné, že to skôr odvetie vnímalo ako niečo, čo potom mnohé uľahčí. 10 rokov to možno, že trvalo, ale výsledky za to stoja. Malo by to slúžiť ako lekcia, čiže e, čo je vlastne zásadné pre inovácie a potom to možno, že trochu zrýchliť. A, a tiež uplatňovanie legislatívy takejto povahy keď sa odstranili isté poplatky alebo zredukovali, tak zásadné je, aby sa to neprejavilo e, vo forme nejakých iných nákladov, poplatkov. A ešte mám dve otázky alebo pripomienky. Keď ste hovorili o veľkoobchodnom nariadení, kedy sa plánuje revízia, aby sme mali istú časovú predstavu, ako EPP si totiž to myslíme, že to musí byť zrevidované čo najskôr <clears throat> a tiež budúce vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Počas rokovaní by sme mali možno navrhnúť niečo, čo zaručí, aby teda naši e, občania e, neplatili za roaming ehm, dúfam, že Spojené kráľovstvo bude hlavným spojencom. Teraz pani Toja za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa o uplatňovaní a fungovaní roamingu ma teší. Hovorili sme o rizikách obrovských o tom, že niektorí operátori už nebudú môcť pôsobiť, že náklady e, budú nepredstaviteľne vysoké, ale vidíme, že naopak ten vývoj bol pre operátov prospešný, zvýšil sa objem spotrebovaných dát. Takže je to hlavne v prospech ale Európanov, pretože im je v prvom rade určené takéto opatrenie. Nebolo to, nebolo to ľahké. Ja som bola tieňovou e, spravodávkyňou kolegyne Pilar de Castillo, ktorá tu dnes ale nie je. Vďaka e, snahám Európskeho parlamentu a podpore Európskej komisie bolo možné jún 2017 e, mať ako dátum na zrušenie roamingových poplatkov. Malo to byť pôvodne oveľa neskôr. Takže je to určite niečo, čo je v prospech e, Európanov. Ja sa teším z toho, že sa veľmi málo použili doložky kde sú zábezpeky pretože sa e, dosť prísne zadefinoval spravo, spra, zadefinovalo spravodlivé využívanie. Um, Európania chcú iba využívať internet a dáta, keď sa presúvajú po EÚ. Takže je naozaj uspokojivé, že sú zriedkavé prípady e, prehnaných e, poplatkov. <clears throat> Takže hlavne je riadne uplatňovanie pravidiel a ich aktualizácia. Takže by malo byť e, stále nariadenie o roamingu, aby sme sa vyhli neistotám spojeným so súčasným nariadením. A aj mimo EÚ by malo byť možné telefonovať tak, ako keby sme boli u seba doma. Netreba hovoriť o medzinárodnom hovore, ako keby Európa bola medzinárodným priestorom. Malo by sa hovoriť o európskych hovoroch a tie medzinárodné hovory, ktoré už podliehajú pravidlám o e, strope pre poplatky, tu by sa mala uplatňovať tá istá politika. E, Čiže postupné e, zrušenie takýchto poplatkov. A to by sa malo teda na to myslieť pri um, revízii nariadenia. Takže zrušiť aj tzv. medzinárodné hovory, pretože to nie je úplne v, v súlade so súčasnými snahami. Za Renew niekto, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Ansip. E, chcem sa uh, poďakovať za odvedenú prácu, poďakovať za pánovi Terovovi. E, ja si pamätám 5 plus 5 plus 5, s tým sa začalo počas lotišského. Eh, predsedníctva, 5 hovorov, 5 SMS-iek, potom 5 megabajtov za jeden rok. Nie úplne eh, zadarmo, ale za rovnaké poplatky, ako keby ste boli vo svojej domovskej krajine a potom sa začalo seriózne diskutovať, eh, teda, že to je asi žart, že to nemôže byť niečo reálne. A ja som rád, že sme sa vedeli dohodnúť ale keď sme začali pred 5 rokmi, mnohí operátori povedali, že musia zvýšiť maloobchodné ceny v prípade tých, ktorí nikde cestovať e, po EU nebudú. A mnohí operátori vraj mali zbankrotovať a ako vieme 8% Európanov sa obracali na konkrétnych operátorov, mali tam byť stropy na ten objem dát, teraz sa to zase zmenilo. Ja sa pýtam, či máme informácie o členských krajinách, kde naozaj museli zvýšiť maloobchodné ceny pre tých, eh, ktorí nikdy po EÚ necestujú. Vieme o mobilných operátoroch, ktorí by boli zbankrotovali kvôli tomu, že teda roamingové poplatky boli zrušené. Ďakujem. A ďalší, pán Borkia za štvrtú najväčšiu skupinu parlamentu. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať za túto správu. Naozaj e, je to úspech tak pre podniky, ako aj pre imič EÚ a jej občanov. Poplatky sa všeobecne znížili, ale napriek tomuto pozitívnemu kontextu by som povedal, že ak sa to uberá správnym smerom, predsa len sa treba zamerať na to, čo by sa dalo ešte zlepšiť, aby ten dopad bol ešte pozitívnejší v prípade tohto nariadenia. Preto si kladiem otázku. Ja osobne v prvom rade by som chcel pochopiť, či reakcia operátorov bola viac menej pozitívna v členských krajinách, alebo či predsa len boli väčšie rozdiely, možno preto, že nejaký operátor sa eh, jednoducho bol eh, vylúčený z trhu, pretože eh, mal primalo dobrých zákazníkov. A potom tie bezplatné služby, ktoré nakoniec boli spoplatnené, či to stačilo na kompenzáciu. Neviem, či to komisia zblízka sledovala, pretože pre spotrebiteľa to možno, že nebolo až tak dôležité nakoniec. 30. Eh, júna skončí platnosť tohto nariadenia Uvidíme, ako dopadne verejná konzultácia, ale predsa len sa pýtam, či sa tu dajú e, vytušiť nejaké tendencie, e, čo si myslí komisia, na čo sa bude potrebné zamerať. A ešte posledná otázka. Chcel by som pochopiť to, či so Spojeným kráľovstvom bude toto nariadenie naďalej v platnosti. Začalo sa o tom na európskej úrovni diskutovať teda o tom, aby naši e, spoluobčania mohli bez poplatkov telefonovať zo Spojeného kráľovstva. Teraz zelený. Niekto? Probably more uh, shorter. Uh... Pán Peksa, otázka ohľadne nového nariadenia, o ktorom sa hovorí. Aký je plán zmeniť súčasné nariadenie alebo vypracovať úplne nové. A nie je veľký dopad na operátorov. A preto sa pýtam, či by to mohlo byť obmedzené pre e, veľkoobchodný trh v porovnaní s tým, čo je v súčasnosti. Ďakujem za EKR, pán Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. Ja som patril k tej skupine tieňových spravodajcov, ktorí veľmi zložito hľadali dlhú cestu toho, ako sa dostať k nejakej rozumnej regulácii. Veľmi si cením to, že sa podarilo nájsť ten zložitý matematický model o tretej ráno aj správa podľa mňa ukazuje, že sa to podarilo dosiahnuť aj to postupné, aj ten strop a postupné znižovanie pri maloobchodných cenách. Takže regulácia v tomto prípade podľa mňa bola úspešná, napriek tomu, že ja som patril ku skeptikom, ale predsa len som rád, že sa nenaplnili predstavy niektorých eh, najčiernejších scenárov, kde by sa mm, prelínali nákladové a investičné položky. Možno zopakujem niečo, čo sa tu už načrtlo. Toto nariadenie mm, už nebude platné po júni 2020 a bude určite prebiehať významná verejná diskusia aj tu v Európskom parlamente, ako ďalej s týmito postupmi v správe sa naznačuje, že je tu ešte istý manevrovací priestor, konkrétne pre znižovanie, ale v roku 2022 sa už dá očakávať e, vloženie nového prvku do systému, a síce 5G, e, čo si vyžiada nemalé investície, pretože e, bude to aj kvôli konkurencii. nakoľko podľa vás do toho bude potrebné zasiahnuť. Pretože trh samozrejme bude reagovať nejakým obrovským zvýšením dát, vrátane roamingových parametrov. Aký to podľa vás môže mať odhadovaný dopad, aj keď je, viem, že je skoro? Ako sa na to pripravuje komisia po roku 2022? teda zapracovať do toho modelu tie e, významné investície. Ďakujem. See anybody from e? so maybe... Za e. Dobre, teraz už ideme po jednotlivých rečníkoch, už nie podľa stranickej línie. Chcel by sa niekto prihlásiť do diskusie? Tak nech sa páči, slovo má naspäť rečník, e, teda prezentátor. Prosím, aby ste zareagovali na tie otázky, ktoré zazneli. Ďakujem pekne za vaše e, vyjadrenia. Hovoríme tu o téme, ktorú e, predmetom ktorej je opatrenie, ktorej ktoré všetci považujeme za úspech. Bolo tu viacero otázok ohľadom ďalších plánov komisie vo svetle tej skutočnosti, že e, prestane byť účinné toto nariadenie v júni 2022. No, ako sa zohľadní 5G, zvýšenie e, dátových tokov a tak ďalej. Ja nemám odpoveď na tieto otázky. Ako som už uviedol v prezentácii na základe tých údajov, ktoré máme, informácií, ktoré máme, e, trhové dáta DA Dereku a teraz začíname pracovať na posudzovaní vplyvov. O, o, rozbehneme aj konzultačný proces so širokou verejnosťou. Áno, je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že v rámci kompetitívnej dynamiky sa asi nič nezmenilo, to si uvedomujeme. No a e, ku koncu tohto e, roka e, komisia bude musieť rozhodnúť o tom, aké ďalšie kroky sú nevyhnutné. Ak sa vyvodí záver, že musíme pokračovať v regulácii roamingu, nechcem predjímať, aké bude, e, aký bude záver, ale je to možný scenár a rada e, e, ministrov bude mať dosť času dopracovať sa k riešeniu, k dohode. V tomto kontexte aj bola otázka týkajúca sa toho, kedy komisia rozhodne o, o, o o novej trajektórii. No to tiež spadá do toho, čo som práve opísal. To načasovanie vo veľkej miery závisí od vývoju rokovaní na pôde Európskeho parlamentu, Európskej rady. No a e, všetci budeme musieť e, konať tak, aby sme mali už riešenie e, v období po júni 2022. Takže skutočne, čo sa týka budúcnosti, len takéto všeobecné formulácie. Hovorili ste aj o investíciách do 5G. E, e, roaming nie je nejaká izolovaná služba, e, všetko so všetkým súvisí. vy ste hovorili aj o bezpečnostných aspektoch, sú dôležité pre 5G takisto aj pridelovanie frekvenčného spektra pre 5G, to je, to je dôležité. Musí byť pridelená e, frekvencia 3,6 e, a 26. E, tam sú rôzne tie časové E, hranice. Teda e, prevádzkovateľia musia urobiť viaceré rozhodnutia, ak chcú rozširovať bezpečné, zabezpečené 5G siete. No a to je ruka v ruke s diskusiou o roamingu. Hovorili e, ste aj o rozsahu nariadenia o roamingu. Dvaja z vás sa dotkli Spojeného kráľovstva a teda mm, máme novú situáciu, čo to bude znamenať. Nariadenie o roamingu patrí k nástrojom e, e, fungovania e, jednotného trhu. Čo sa stane voči tretím štátom? to nie je e, e, niečo upravované nariadením o roamingu. Na to sa vzťahujú iné rokovania, iné formácie. Pán Ansip, pani Doja sa pýtala na to, čo sa stane s medzinárodnými volaniami. E, ako vieme, v dôsledku diskusie máme e, nariadenie BEREK a e, je to skutočne e, taká zaujímavosť. Tam sú teda regulované ceny zahraničných volaní. Taký je stav vecí. Máme aj doložku uh, o, o, o ukončení uh, účinnosti takýchto ustanovení. Pri týchto zahraničných volaniach je, to funguje trošku inak ako pri nariadení o roamingu uh, je, je rozdiel medzi tým, či voláte do zahraničia z domovskej krajiny, alebo či je, či je to iná, i, iný scenár. No a e, preto e, zákonodarca sa rozhodol, že pri zahraničných volaniach e, sú menej prísne pravidlá, ako je tomu napríklad pri roamingu. A teraz k tej otázke pána Ansipa. Vy ste sa pýtali, či sú nejaké príklady toho, že by bolo, došlo k nárastu vnútroštátnych cien. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že trend je opačný, to znamená mierne znižovanie cien. Nemám 100% prehľad všetkých operátorov vo všetkých členských štátoch, ale celkovo e, vzaté celkový trend je taký, že roaming nemal negatívny dopad na cenotvorbu v telekomunikačných službách. Ďalej bola otázka, či sú prípady, kde nie je ponúkaný roaming. Ponuka roamingu je obchodné rozhodnutie e, telekom operátora. Ale e, štatistiky potvrdzujú, že e, ľudia radi využívajú roamingové služby po, počas cestovania. Takže ak máte byť komerčne zaujímaví ako Telekom, tak asi nemôžete neponúkať roaming. Toto sú samozrejme mm, ak, ak sú príklady toho, že sa nenúka roaming, tak bolo by to ojedinele, určite ojedinele. Pretože ak neponúkate roaming, nie ste konkurencieschopní v zásade. Potom pán Pokia sa pýtal, na eh, reakciu operátorov v tej všeobecnej rovine, v tej rovine veľkoobchodných cien. Zo začiatku operátori eh, plne eh, splňali platnú legislatívu a tak to aj má byť. To je súčasť našej európskej kultúry a operátori akceptovali túto politickú legislatívnu realitu, takže nedá sa povedať, že by telekom operátori nejako zásadne sa stiažovali. Ten dopad na operátorov sa líši v závislosti od toho, či ste e, čistý e, e, príjimateľ alebo odosielateľ mm, dátovej prevádzky. No, to súvisí s tým, či e, obyvateľia daného štátu viac alebo menej cestujú, aká je tradícia v prípade veľkoobchodný dohod. Vlastne tie veľkoobchodné sadzby voči regulovaným cenám, ak by sme to porovnali, ten rozdiel je malý. E, ide len o to, aby sa tie veľkoobchodné náklady vykryli pri ponúkanej maloobchodnej cene. No a A v tých krajinách, kde nie je veľmi teplo a preto obyvateľia radi cestujú do teplých krajín, ťažko povedať, aké sú tie veľkoobchodné ceny. Tí operátori, ktorí e, žiadali o výnimku z dôvodu e, udržateľnosti e, svojej, svojej obchodnej politiky. Viac menej tu ide o tie škandinávské krajiny, sú, sú programy volacie a dátové, ktoré sú pomerne e, cenovo zaujímavé. Menej a menej operátorov sa spolieha na to, že tá výnimka bude pre nich ďalej platiť. Operátori sa snažia veci vyjednať tak na tej veľkoobchodnej úrovni, aby vedeli poskytovať služby na maloobchodnej úrovni bez toho, aby aby boli na tom stratovi. Áno, čo sa týka veľkoobchodných cien, sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Mm, funguje to zatiaľ dobre. Čo bude v budúcnosti? No, to sa dožijeme v budúcnosti. Myslím si, že som vyčerpal všetky otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Pýtam sa auditoria, či sú tu nejaké ďalší otázky, doplňujúce otázky. Ak nie, môžeme uzavrieť tento bod. Roaming je úspešným príbehom aj tí občania, ktorí e, nie sú e, e, nadšencami unijného projektu, uznávajú, že Eh, to roamingové riešenie je vec, ktorú treba veľmi pozitívne hodnotiť. So now we have eh, last eh, item. Máme posledný bod na našom programe a je to uh, uh, uh, vlastne uh, tak povedať, zhlásenie delegácie EP z účasti na 14. zasadnutí fóra e, e, riadenia internetu e, organizované príslušnými zložkami OSN. Štyri výroby Európskeho parlamentu E, e, boli zastúpené v delegácii EP. Toto fórum sa konalo v Berlíne, v Nemecku 25 až 29 november 2019. E, tá delegácia bola schválená ako 10 člena. ale napokon e, tá delegácia pozostávala len zo štyroch ľudí, pretože v termíne tej konferencie sa konalo aj štrasburské zasadnutie. A teraz dáme slovo pani Galvez Muñoz, ktorá e, bola na čele delegácii. E, tento IGF je fórum, ktorý podporuje dialog E, dialog zainteresovaných strán v oblasti e, správy veci verejných, v tomto prípade internet. Je to pod záštitou OSN. Konalo sa to 25 až 29 november 2019. Jedna téma bola jeden svet, jeden internet, jedna vízia. E, takže preberali sme všetky kľúčové aspekty. Euro, delegácia Európskeho parlamentu pozostávala z mojej osoby ja, ja som predsedala delegácii, potom bola e, za Libe Marina Karjurand, potom e, Karen Melchior za Juri a potom Alexander Gize za Imko. Vzhľadom na tú skutočnosť, že e, tento fórum sa konal v týždni štrasburského plenárneho zasadnutia v novembri, kde sa volila Európska komisia, tak tá delegácia sa chcela zúčastniť štrasburského hlasovania. My sme ocenili úsilie nemeckej vlády a parlamentu v snahe posilniť parlamentný rozmer IGF tým, že boli pozvaní na fórum zástupcovia parlamentu EU a e, vrátanie zástupcov tzv. globálneho od e, e, Prezident OSN Anton Guterres eh, otvoril eh, túto, toto fórum, fórum a hovoril o, o veľkom probléme na internete. Je to manipulovanie eh, s informáciami a dátami, ktoré samozrejme podkopáva dôveru túto technológie. Pán Guterres prislúbil, že chce E, e, chce menovať e, dedikovaného vyslanca na túto tému. Kancelárka, nemecká kancelárka Angela Merkelová konštatovala, že multilateralizmus je základným princípom pre akýkoľvek ďalší vývoj nových technológií pokonštatovala, že potrebujeme vnímať internet ako verejný statok vzhľadom na to, že má dosah na e, každodenný život občanov. Preto internet a jeho ďalší rozvoj e, nesmie podliehať len e, rozhodnutiam vlád a parlamentov. Ako som povedala, na fórume boli zastúpení parlamenty celého sveta. Hovorili sme o umelej inteligencii, hovorili sme o bezpečnom a otvorenom internete ďalej demokracie v digitálnom e, svete a úloha sociálnych sietí. No a posledný bod bolo zabezpečenie kritickej infraštruktúry. Stretli sme sa s organizáciami občianskej spoločnosti. Mm, konkrétne jedna dôležitá organizácia z Južnej Afriky, ktorá sa zameriava e, na e, internetové mm, zručnosti mladých žien rozpoznávanie tvári je dôležitým trendom a nie je natoľko spolahlivé pre e, občanov tmavej pleti na rozdiel od tých bledej pleti. E, a e, poukázala na to, že sú určité predsudky, E, aj medzi programátormi a tými, ktorí sa e, podielajú na týchto aktivitách. E, takisto sme hovorili aj s vedcom, ktorý sa považuje za, za otca internetu a je takým hlavným evangelistom pre Google už posledných 10 rokov. Je to pán Sir. Hovorili sme aj o pojme umelej inteligencie. Pojem umelá inteligencia e, e, existuje od 60. rokov 20. storočia, ale vraj ešte stále nie sme e, ére skutočnej umelej inteligencie. Ako pozitívny vzor poukázal na strojový preklad, ktorý sa výrazne zlepšil počas ostatných rokov, ale pretrvávajú určité problémy. Existuje neurálne siete, E, ktoré sa snažia aj rozlišovať e, rodovo podmienenú e, povahu niektorých jazykov. Ďalšie zasadnutie ďalšie zasadnutia, na ktorých sa zúčastnila naša delegácia, boli s ikonom, s americkou delegáciou a takisto aj s mládežnickým hnutím IGF. Naša delegácia kritizovala E, e, kritizovala e, zákazy internetového prístupu vo viacerých krajinách, čo je prudko v rozpore so základnými ľudskými právami. No a internet má obrovský vplyv na každodenný život občanov, na fungovanie demokracie, na účasti občianskej spoločnosti a na úspechu veľkých či malých firiem. Ďalej sme konštatovali, že je, je, je veľký význam má e, digitalizácia aj z hľadiska tvorby e, statkov a bohatstva v štátoch. Ďalší bod, poukázali sme na určité uh, prekažky a obmedzenia, ktoré súvisia s uplatňovaním GDPR. Záverom sa chcem poďakovať Holgerovi eh, Bencingovi eh, zo sekretariatu ITRE. Chcem osobite jemu sa poďakovať za obrovskú pomoc. Ja som mm, mm, ešte stále nemala doliečené svoje zranenie mm, v tom novembri počas tej konferencie a bol veľmi nápomocný. Chce sa niekto vyjadriť k tejto téme berlínskej? Nie. Ak nie sú poznámky, chcem sa poďakovať a e, chcem len avizovať, E, ďalšie zasadnutie IGF v roku 2020 sa bude konať v Katoviciach v Polsku 2. 6. novembra. Ďakujeme veľmi pekne za účasť, vyjadrenia a tým uzatvárame dnešné zasadnutie. Dovidenia.